Euh, euh, Vážené kolegyne, kolegovia, ak ste sa už pousádzali, tak môžeme začať hlasovať. Začíname správo kolegu Šolca. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou, ochrana doložka a mechanizmus proti obchádzaniu. Ide o jediné hlasovanie menovite. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Správa Landsbergis. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskou mechanizmus proti obchádzaniu. Pán Landsbergis, myslím, chce vystúpiť. Je tomu tak? Ale ja ho tu nevidím. Čiže nechce asi vystúpiť? Ale áno. Nech sa páči. Veľmi stručne, pani predsednička. Gruzinsko je hlavne, je zrejme jednou z najpokročilejších krajín, pokiaľ ide o asociačnú dohodu a vízovú liberalizáciu. Gruzinci podporujú členstvo svojej krajiny v EÚ až 68%. DCFTA už prináša Gruzinsku pozitívne